proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňte návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňte návrh 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 15. menovitom hlasovaní. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. najskôr uzavrieme hlasovanie a potom sa vám budeme venovať. E, takže zamietnuté máte problém s hlasovacou kartičkou? Pani, e, pani poslankyňa, máte problém s hlasovacím zariadením? Pokúsime sa to vyriešiť. Prejdeme na 16 v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 11. Nie, pardon, ospravedlňujem sa pani predsednička. Pozmienujúci návrh 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 31. menovitom hlasovaní. Stále hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 12, to je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Uznesenie ako také celé v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme na dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom. Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Nasleduje uznesenie o ochrane o dohode o ochrane investícií. Ehm, budeme hlasovať v hlasovaní o jednotke. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Uznesenie v merovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie hlasovanie sa týka námietky podľa článku 100 11.3. Zoznam projektov spoločného zájmu pre Uniu Budeme hlasovať o uznesení ako celku v tom hlasovaní. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Our next vote is objection. Ďalšie hlasovanie je námietka ohľadom olova a jeho zlučenín. Najskôr e, o jednotke hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Uznesenie ako celok e, za, proti. Budem musieť e, túto, toto hlasovanie skontrolovať, takže budeme mať kontrolné hlasovanie. Končím hlasovanie. Um, Požadovaná väčšina bola 353, ako vidíte, 394 hlasov odovzdaných za, takže prijatné. Ďalšia správa. Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohľadných orgánov na celom svete. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 5, prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujem sa návrh 3, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté štvorka v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 20, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 21, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie A, prvá časť, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmiňujúci návrh 2, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie je e, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. A tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Teraz návrh uznesenia z výboru IMCO, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany Eh, ochrany spotrebiteľov, automatizované procesy, jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Eh, Pozorňujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka, v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, v menovitom hlasovaní hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie D. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa, zamietnuté. Uznesenie ako celok, kto je za, proti, zdržali sa, e, prijaté. Ďakujem pekne. Ďalšie hlasovanie, navrhovaný mandát na rokovanie o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom a dostávame sa k e, odseku 2, bod 6, prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 4, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, eh, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 7, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť e, v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ocek 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 14, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 14, prvá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pôvodný text, e, článok, e, odsek 14, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. <clears throat> Odsek 18, prvá časť za, proti, Zdržali sa prijaté druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Osek 20. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 33. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Odsek 39. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 43. Za proti, zdržali sa. Môžeme zopakovať, pretože ja som nedávala pozornosť, predtým sa vraj pani predsednička. 43, kto je za? Proti. Zdržali sa, takže jasne, schválené, prijaté. Odsek 47, pozmeňujúce návrh 4, dve časti. Prvá v menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Konec hlasovania. Prijaté druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Prijaté. Ústny pozmenujúci návrh k odseku 50 od pána Guzmo, ktorému dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasíme so všeobecnou líniou správy, pokiaľ ide o ochranu práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, ale podobne ako každý poslanec v tejto snemovni, e, myslím si aj ja, že uplatňovanie toho, čo sme dohodli so Spojeným kráľovstvom, e, sa ukazuje byť problematickým. Dokonca aj pre tých, ktorí v Spojenom kráľovstve žijú celé 10 ročia, prístup k základným službám, e, pracovné zmluvy a podobne. E, chceli by sme teda postúpiť ústny pozmeňujúci návrh, ktorý by dal, zabezpečil automatickú, automatické práva pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a bol by, bol by im vydaný fyzický dokument, ktorý by potvrdzoval, že požívajú štatút rezidenta. Čiže vyzývame k tomu, aby všetci európsky občania dostali štatút eh, trvalého občianstva do 31. januára 2020. Čiže mal by byť vydaný fyzický dokument, ktorý je dôkazom toho, že požívajú štatút rezidenta. To by, tieto dve vety by sme mali doplniť k odseku 50. Ďakujem pekne. Kľúčový bod tejto pripomienky sa týka poslednej vety, text toho ústneho pozmeňujúceho návrhu. Ja sa chcem spýtať, či sú námietky voči takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, nevidím. Takže budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Budem to musieť skontrolovať. Môžeme si overiť ústny pozmeňujúci návrh? Kolegovia, hlasujeme práve. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmiňujúci návrh 3, kto je za? Trojka za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 57, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. E, budeme si overovať e, pozmeňujúci návrh 2 k odseku 66. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 68, prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 77, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 78, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Môžeme ukončiť hlasovanie. prijaté. Odsek 81, dve časti. Prvá časť menovitom. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 87. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 88, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 89, tri časti, všetky v menovitom hlasovaní. Prvá časť, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A tretia časť, menovité hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení o celom. V menovitom hlasovaní hlasujte, prosím. Končím hlasovanie prijaté. Ďakujem pekne. By... Ďalšia správa je správa pána Mavridesa. Ide o výročnú správu o činnosti Centrálnej banky za rok 2017. Odsek 2. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa schválené druhá časť. Tu budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté Ďalej odsek 3, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 19. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté odsek 6 pôvodného textu. Kto je za? Proti? zdržali sa. Nie je to jasné, takže si to preveríme. Hlasujeme o odseku 6. Nech sa páči, hlasujte. We can close the check. Koniec kontrolného hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 9. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené odsek 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa. To si overíme. Nech sa páči. Otváram hlasovanie k odseku 12. Koniec hlasovania. Schválené návrh 7. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Návrh 28, hlasujeme byť. otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz odsek 22, prvá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené návrh 27. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie and we can now close the vote. hlasovania. Zamietnuté. Návrh 20. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Hlasujeme byťo Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 22. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Otvárame kontrolné hlasovanie o odseku 2, návrhu 2, odsek 24, koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 23. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 3. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 13. Za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 17. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 24. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 18. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zopakujeme si to. Došlo ku chybičke. Došlo k technickej chybe. Takže si to zopakujeme. Hlasujeme teraz, aby bolo jasno o návrhu 18. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej. Návrh 25. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz odsek 44, návrh 4 za. Proti. To si overíme. Takže overíme si hlasovanie k návrhu 4. Nech sa páči, hlasujte. Odsek 44, návrh 4. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 15D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 16. Dobre, ak si želáte, môžeme si overiť návrh 15D. Nech sa páči, hlasujte. Koniec kontrolného hlasovania. Schválené ďalej návrh 16D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 26. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Musíme si to zopakovať. Neznázorňuje sa to správne, totiž hlasujeme na návrh 26. Takže ešte raz to celé na novo otvoríme. Hlasujeme o návrhu 26. Hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. And we can now close the vote. Koniec hlasovania. Zamietnuté ďalej. Úvodné ustanovenie C. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa schválené návrh 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 6. Úvodné ustanovenie M za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k celému uzneseniu. Hlasujeme venovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. To bude posledný bod hlasovať nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ. Odsek 2, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 7, odsek 10. Hlasujeme venovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 1, odsek 36. Kto je za? Proti? To si overíme. Všetci ste sa trošku už uvoľnili, nebolo to jasné. Takže odsek 36, návrh 1. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Koniec kontrolného hlasovania. Schválené. Ďalej je návrh 5. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Overíme si však aj tento návrh. Hlasujeme o návrhu 5, nech sa páči. Koniec kontrolného hlasovania. Schválené. Úvodné ustanovenie M návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme overiť tiež. Hlasujem o návrhu 6, kontrolné hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené značnou väčšinou. Teraz celé uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďakujem vám všetkým. Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania o malý okamih. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazat. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých zdravím. Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Amint lehet, hagyják el, hogy a Poprosila by som vás, aby ste opustili sálu čo najrychlejšie podľa možností, aby sme mohli prejsť k vysvetleniam hlasovania. V prvom bode sa budú vysvetľovať hlasovania k uzavretiu obchodnej dohody medzi EU a Vietnamom, najskôr Samira Rafaela. Dear colleagues, there are 80 speakers going to come in the next one and a half hour. Máme 80 rečníkov prihlásených. Poprosím vás teda, aby ste láskavo odišli. Podľa možnosti v tichosti kolegyňa Rafaela Samira dostáva slovo ako prvá to make her speech. the floor is yours. colleagues this, dnes dopoludne sme hlasovali za dohodu s Vietnamom, kolegovia, a nebolo to jednoduché, ale po pozornom zvážení som sa rozhodla, že budem hlasovať za túto dohodu. Situácia vo Vietname naďalej ani zďaleka nie je ideálna. Vietnamská vláda eh, vykonala eh, veľmi jednoznačné kroky správnym smerom. Dohoda FTA IPA s Vietnamom nielen, že zlepší obchodné vzťahy medzi EU a Vietnamom, ale vytvorí aj platformu mm, pre prebiehajúci dialog o ľudských právach eh, s Vietnamom a toho budú mať prospech obyvateľa Vietnamu. Naš že obchodné partnerstvo by malo znamenať, že ľudské práva a ekologické štandardy budú čo na najvyššej úrovni. Chcela by som odporučiť komisii, aby vyšetrila, ako sa využívajú transparentné kritéria, ako by sa to mohlo využiť e, ako usmernenie v obchodných vzťahoch. A tým pádom vyrokované e, obchodné dohody budú mať širšiu podporu u všetkých politických aktérov EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Obry na minútu z GUE. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Blahoželám kolegovia, odhlasovali ste takúto dohodu s Vietnamom o voľnom obchode, pošliapáva životné prostredie, ľudské práva a to iba na to, aby boli uspokojené lobby, ktoré vás naviac opájajú šampanským. Takže ste priamo zodpovední za ekologickú katastrofu. O 20-30 sa zvýši preprava tovarov medzi EÚ a Vietnamom, zrýchli sa vylesňovanie a e, e, bude ešte viac nečistujúceho priemyslu ako olovo a meď, ale hovoriť o Green Deale e, s emóciami neznamená, že takúto dohodu neschválite, takže ste priamo zodpovední za sociálny škandál, ktorý chce e, zneužívať pracovnú silu. Je na jednej strane autoritarizmus a globalizovaná ekonomika okolo nich a naviac nemôžu pôsobiť ani odbory. Mimovládky vás upozorňovali, takže viete, aký je ekologický ekonomický a sociálny, sociálny dopad. Ak by ste to nevedeli, tak e, ste jednoducho sa správali ako stádo a ak ste vedeli, tak je to ešte horšie, pretože ste boli cynickí. Ďakujeme pekne. Ďalej Francis Fitzgerald, nech sa páči. Thank you. Uh, Ďakujem pekne. Táto dohoda podporí eh, eh, našu obchodnú výmenu, taktiež sa tým zaistí viac pracovných miest, eh, viac rastu na tento kontinent. Naliehavo potrebujeme viac pracovných miest pre ľudí v Európe a musíme podporiť vytváranie pracovných príležitostí a inovácie. Ja sa domnievam, že ak by sme zatvorili dvere, tak by sme sa nejako nezlepšili, nepriblížili k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv vo Vietname, ani by sa nezlepšili postoje eh, v oblasti klimatických zmien. OSN a isté mimovládky už uznali, že došlo k zlepšeniu a je tu aj kapitola o právach pracovníkov v tejto dohode a to je plne v súlade so štandardmi Medzinárodnej organizácie práce, teda chceme sa venovať dialogu, neizolovať. Isté, že musíme byť veľmi pozorný, čo sa týka ľudských práv, klimatických zmien a musí sa celý proces neustále monitorovať. Aj to tu je zabezpečené. Musíme eh, zaistiť, aby naše podniky boli súčasťou eh, pôsobenia v nových regiónoch, v nových krajinách. Musíme vytvoriť preto priestor a takým spôsobom môžeme šíriť aj štandardy a hodnoty Európskej únie. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pani Šojdrová. Ďakujem za udelenie Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia. Chcela by som vysvetliť, prečo som sa zdržala hlasovania o tejto dohode o voľnom obchode. Všeobecne potrebujem dohody o voľnom obchode, pretože viem, že to je veľká príležitosť pre obe strany. Zároveň som si tiež vedoma toho, že táto dohoda pomerne dobre ošetruje tie ustanovenia, ktoré sa týkajú štandardov práce, pracovného prostredia, životného prostredia. Ale žiaľ, táto dohoda nebola dostatočne silným impulzom pre vietnamskú vládu, aby prepustila aspoň niektorých politických väzňov. Po Vietname je 140 politických väzňov a vietnamská vláda nebola ochotná vykonať toto gesto, ktorým by dala jasne najavo, že zlepšenie ľudských práv naozaj myslí vážne. Nie som proti tejto dohode, hlasovala som za jej odklad, a nakoniec som sa zdržala hlasovania práve preto, aby sme dali jasne najavo, aký je náš postoj k ľudským právam vo Vietname. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slova pán Aleksandr Vondra. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za. A hystéria, ktorú počujem z opačnej strany, ma len utvrdzuje v tom, že som hlasoval správne. Napriek tomu priznávam, že to nebolo jednoduché rozhodnutie. Som to čisto človek, ktorý si z čas komunizmu ešte pamätá, že zahrávať sa s režimom, ktorý ľudí e, uzatvára do väzenia, že to má zmysel a Vietnam to naozaj hrá takto natvrdo so svojimi ľuďmi. Som presvedčený, že voľný obchod to môže pomôcť, ale podľa mňa je tiež dôležité plní to, čo je súčasťou sprievodného uznesenia a v tomto zmysle chcem požiadať Európsku komisiu, aby vo svojich rokovaniach s Vietnamom problém ľudských práv nastolovala a aby nám konečne predložila aj hodnotenie dopadov, o ktorý sme žiaľ nedostali ako podklad k tejto rozprave. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje Manuel Bombách. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, kolegyne, Európsky parlament práve prvýkrát schválil od e, nastúpenia novej komisie v dohodu o voľnom obchode, konkrétne s Vietnamom. Dohoda je zlá pre demokraciu pracovníkov a životné prostredie, zlá aj pre demokraciu, pretože je to autoritatívny režim, ktorý utláča a e, taktiež e, to e, je v prospech nadnárodných koncernov na úkor ľudí a je to zlé aj pre európskych aj vietnamských zamestnancov, hlavne 2 milióny vo Vietname, ktoré pracujú v oblasti textilu a budú predmetom dumpingu aj e, budú ďalej zneužívaní nadnárodnými koncernami a vlády tiež ignorujú e, medzinárodné dohody, aj právo napríklad štrajkovať, aj zlé pre životné prostredie, pretože dohode nie je žiaden mechanizmus, vďaka ktorému by sa dodržiavali e, ciele v oblasti environmentálnej a taktiež sa zvyšia skleníkové plyny kvôli zvýšenému obchodu. Preto rozhodne odmietam túto dohodu ktorá je zlá. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Milan Brgles, skupina SAD. Ďakujem pekne za slovo. Princípy právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, vrátanie práv pracujúcich, to sú hodnoty, ktoré sú eh, priamo súčasťou fungovania aj medzinárodná spolupráca, eh, to nahrádza populizmus, nacionalizmus eh, na globálnej úrovni, preto Európska únia potrebuje tieto dohody o voľnom obchode e, s týmito krajinami. Žiaľ, ja som súčasťou menšiny e, tu v parlamente. Je nás tu menej e, tých, ktorí sa domnievame, že nemôžeme zatvárať oči pred nízkymi štandardmi demokracie vo Vietname. A preto som hlasoval proti proti tejto dohode. Nie sme totiž ochotní podporiť túto dohodu, kým neprispieje k dodržovaniu ľudských práv. Musíme stať vzpriamení a nesmieme takto ustúpiť e, Číne a USA. Ďakujeme pekne. Teraz e, Claire Daly. Ďakujem. Ak situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname sa natoľko zlepšila, tak ako je možné, že E, novinár e, Vamči dom je vo vezení z protištatých obvinení z toho, že e, sa len odvážil skontaktovať nás, požiadal nás o odklad hlasovania. Naozaj všetci tí, ktorí tvrdia, že sa len pozrime, a ak by sme neobchodovali s Vietnamom, ako by sa situácia vôbec niekedy zlepšila. To je predsa urážka desiatkom ľudí, ktorí sa na nás obrátili, ktorí nás prosili, aby sme odložili toto hlasovanie. Je neuveriteľné, že sme ich takto sklamali a podrazili. Ja som preto hlasovala proti tejto dohode. Práve týmto dokazujeme, aký sme pokrytci. Schválili sme uznesenie 15. januára, ktoré sa týkalo ekologického dohovoru a tam tvrdíme, že uzatvoríme obchodné dohody, e, ktoré budú mať e, dostatočne silné aspekty o udržateľnosti a o parížských záväzkoch a v tomto prípade sme postupovali presne opačne a tým pádom sa musíme hambiť. Ďakujeme pekne, pán Belami je ďalší. Vážení kolegovia, hlasovanie o tejto dohode e, bolo ťažké. Všetky námetky, ktoré sa tu spomenuli, dávajú zmysel. Hlavne tá, ktorá sa týka ľudskoprávnej situácie znepokojúcej vo Vietname, ale nezačíname od nuly nie je to nejaká situácia, ktorá neexistovala predtým. My už s Vietnamom obchodujeme, je to veľký obchodný partner EÚ a hlavne je to v prospech e, Vietnamu, pretože oni zaznamenávajú prebytok. Takže otázka, ktorú si treba položiť, je, či treba v tom pokračovať, alebo ešte viac priblížiť Vietnam k nám, tak aby e, prijali napríklad ekologické ciele, e, ľudskoprávne ciele, ale presadíme aj naše pravidlá v obchode a bude tu skutočná reciprocita. Táto dohoda nám, myslím, umožňuje ísť správnym smerom v tejto oblasti. Ak tú dohodu nepodpíšeme, tak hrozí, že Vietnam sa obratí k veľkému susedovi Číne. Neviem, či taký svet chceme. Nemyslím si, že by Európa mala prestať konať. Ďakujem pekne, pán Belami. A teraz pán Le Breton Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasoval proti návrhu dohody o voľnom obchode s Vietnamom, pretože si myslím, že budú negatívne dôsledky na našu ekonomiku a pracovné miesta. Vietnam nám už zaplavuje lacnými produktami, ako to dokazuje obchodný deficit EÚ. Je vo výške 27 miliard eur v roku 2018. E, skoro nie sú clá e, v tejto dohode a to ešte prehlbí tento deficit a naviac naše podniky budú nabadané, aby presúvali výrobu do Vietnamu. Vietnam je naviac komunistická diktatúra nerešpektuje ani ľudské práva, ani životné prostredie, takže je pokrytecké tvrdiť, že táto dohoda zázračne z Vietnamu spraví príklad Skôr treba žiaľ skonštatovať, že EU opäť zradila tie hodnoty, ktoré vraj obhajuje. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje pani Kumpula na 3, skupina SAD. Ďakujem, pani predsedajúca. Dohoda o voľnom obchode medzi Vietnamom je prvou z mnohých, z mnohých ktoré Európska únia bude zatvárať z rozvojovou krajinou. Vietnam nie je dokonalý alebo jednoduchý partner, má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa zlepší celková situácia v oblasti ľudských práv, občanských práv, politických práv, ale z hľadiska eh, toho, že je to rozvojová krajina, eh, zaviazala sa k mnohým eh, pozitívnym krokom. Tým pádom vzniklo príležitosti pre európskych aj vietnamských eh, pracovníkov, aj podniky. A táto dohoda zavezuje Vietnam dodržiavať pravidla vysokej kvality, čo sa týka práv pracujúcich a taktiež eh, sa eh, Vietnam zavezuje, že sa bude držať pravidiel v rámci ILO. Teda je to významný krok aj z politického hľadiska, tak aby Vietnam sa neotáčal len smerom k Číne. Ale je teraz potrebné, aby reformný proces pokračoval v krajine toto nie je záver celého procesu. Tým, že sme túto dohodu odsúhlasili, musíme naďalej pokračovať v spolupráci a v dialogu aj v procese plnenia tejto dohody v praxi. Ďakujeme pekne. Teraz pani Klune. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja som podporila toto uznesenie, túto dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. Domnívam sa totiž, že obchodné dohody sú prožiosťou Veríme e, sa spolupráce v oblasti e, životného prostredia, ľudských práv, sociálnych štandardov okrem iného. Obchodné dohody e, majú prospech pre spotrebiteľov, pre firmy a vytvárajú sa pracovné príležitosti na oboch stranách. Uznávam, že Vietnam nie je dokonalý z hľadiska ľudských práv, ale predsa si myslím, že kontakty, ktoré budeme zatvárať na úrovni EÚ s Vietnamom z hľadiska obchodu, teda kontakty tiež medzi firmami, a jednotlivcami, že to bude na prospech veci. Myslím, že je dôležité eh, monitorovať situáciu, aby sa naozaj eh, v plnej miere táto dohoda plnila so všetkým, čo obsahuje, čo sa týka životného prostredia, sociálnych štandardov a tiež ľudských práv. Podporujem teda obchodnú dohodu založenú na pravidlách. Myslím, že je to o mnoho lepšie, ako keď sa obchoduje, alebo respektíve keď sa vôbec neobchoduje bez presadzovania pravidiel. Rozhodne Vietnam ako obchodný partner je prospešný. Ďakujeme pekne. Teraz sa pani Veronika Vrecionová, skupina ECR. Ďakujem pani predsedajúci dohodu. Ďakujem. Dohoda o voľnom obchode a ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom som podporila v čase, keď viacero krajín eh, zavádza clá a vyhla sú obchodné vojny. Myslím, že je to vynikajúca chvíľa eh, pre podpory obchodnej politiky na medzinárodnej úrovni. Človek, ktorý vyrastal v komunistickom Československu, som pozorne zvažovala otázku ľudských práv vo Vietname. Eh, situáciu v Vietname pozorne sledujeme. Viem, že porušovanie ľudských práv naozaj sa deje, že tam sú politickí väzni, ale som presvedčená, že práve touto zmluvou Európska únia získava nástroj, vďaka ktorému presadzovať eh, pozíciu obhajcu ľudských práv aj e, aspektov životného prostredia. Zatiaľ sme takýto nástroj nemali doposiaľ v rukách. Verím, že okrem zlepšenia vzájomného obchodu dôjde aj k zlepšeniu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Jan Zahradil. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som bol spravodajcom oboch týchto dohod od roku 2012 do roku 2019. Vzdal som sa tejto funkcie spravodajcu po viacerých eh, nepravodivých eh, obvineniach mojej osoby zo strany eh, skupiny zelených a vrátane Českej pirátskej strany a ich kamarátov v médiách, pretože mi bolo jasné, že sa to bude používať ako zámienka na potopenie oboch týchto dohôd. Preto som rád, že sa tak nestalo. Som rád, že Európsky parlament obe tieto dohody schválil výraznou, jasnou väčšinou a som rád, že Európsky parlament si uvedomil, že má šancu stať v čele podpory eh, voľného obchodu v čase, keď vidíme čoraz eh, výraznejší protekcionizmus a keď vnímame eh, Vietnam ako čoraz významnejšiu geopolitickú krajinu v tomto regióne. Isté, že ja som tiež podporil obe tieto dohody a naozaj ma veľmi teší, že sa obe odsúhlasili tu v plene. Ďakujeme. Ďalej dostáva slovo pán Sean Kelly. Ďakujem, Ďakujem pekne. Veľmi ma teší, že som mohol podporiť túto dohodu o obchode s Vietnamom. Ja ako stály spravodajca EPP pre juho-východnú Áziu vnímam aj dohodu so Singapurom, ktorú sme odsúhlasili v minulom roku ako súčasť tohto kontextu a tiež vnímam, že tieto dohody majú obrovský potenciál na podporu obchodnej výmeny medzi týmito krajinami a EÚ z hľadiska ochrany životného prostredia, z hľadiska bezpečného investičného prostredia. Táto nová dohoda s Vietnamom otvára nové príležitosti, najmä čo sa týka odstránenia 99 cieľ aj necelných prekážok. Napríklad bude o mnoho jednoduchšie pre vývozcov z EÚ, eh, producentov eh, živočišnej výroby mesa, eh, bravčového mesa, hovedzieho mesa a obchodovať s Vietnamom. Tiež by som rád ocenil obrovské príležitosti, ktoré to predstavuje pre Írsko, ale aj pre Vietnam. V kontexte obchodu je to dobrá dohoda a dúfam, že sa dostane do praxe čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte raz dostane slovo pani Rafaela, pretože sme ju nepočuli žiaľ, keď vystúpila v úvode. My sme hlasovali za dohodu o Vietname. Nebol to ľahký proces, ale po dobrom zvážení som sa rozhodla hlasovať za Situácia vo Vietname však nie je ideálna, ale vláda naozaj spravila kroky správnym smerom. EPA a IPA nielen zlepšia obchodné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom, ale vytvorí to tiež platformu pre ľudskoprávny dialog s Vietnamom a bude to v prospech daného obyvateľstva. Takže ľudské práva a environmentálne normy musia zostať čo na najvyššej úrovni. Komisii odporúčam, aby zistila, ako sa dajú využiť objektívne, transparentné kritériá e, na prihľadanie obchodných partnerov. Takže vyjednané dohody by potom mali širšiu podporu e, naprieč politickým spektrom EÚ. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu vysvetleniu. Ide o uznesenie. Tu sa prihlásili o slovo traja. Pani Karoline Rós ako prvá. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Hlasovanie o dohode s Vietnamom je zlou správou. Aj výsledok včera kolegovia vysvetlili, prečo dohoda je úplnom protiklade s vôľou bojovať proti klimatickému oteplovaniu a ani s našou e- e- ekologickou dohodou Green Dealom nie je kompatibilná je tu ľudskoprávna situácia vo Vietname, je to autoritatívna krajina, ani e, medzinárodné e, pravidlá e, pracovnej agentúry sa, pracovnej organizácie sa e, nerešpektujú. Napríklad je tam bežné, nezak, bežný nezákonný rybolov, e, naviac e, je tu žltá karta, Eh, zo strany EÚ voči Vietnamu od roku 2019, pretože eh, práve eh, pokračujú v nezákonnom rybolove. Je tu síce istá spolupráca s EÚ, ale napriek tomu tu ešte nie je úplne rešpektovanie noriem medzinárodných e, v oblasti rybolovu a preto teda Európska únia e, použila žltú kartu. Naviac dohoda o voľnom obchode by mohla mať za následok dovoz takýchto produktov e, z nezákonného rybolovu, takže preto som hlasovala proti. Ďakujem pekne teraz pán Polčák za EPP, nech sa vači na minútu. Ďakujem. Nebolo to jednoduché rozhodovanie v tejto veci pre nás, ktorí pochádzame z, bývalý, z bývalých e, komunistických krajín, uzavrieť dohodu s komunistickou krajinou. Je tam veľmi zložitá ľudskoprávna situácia. Ja som sa nakoniec rozhodol hlasovať za, pretože pozitíva podľa mňa prevažujú. Je samozrejme lepšie obchodovať podľa pravidiel, podľa istých e, zabehnutých noriem ako bez e, pravidiel, bez akejkoľvek možnosti ovplyvniť vnútorné dia, dia, dianie. A už aj tak s Vietnamom spolupracujeme. Obchodná výmena, dúfam, bude mať rastúci potenciál, ale aj pri zachovaní environmentálnych noriem. A dúfam, že sa naozaj bude, e, budú chrániť investície, bude sa označovať krajina pôvodu. E, to sú všetko pozitíva obsiahnuté v tých návrhoch, preto som ich, aj keď neúplne ľahkou rukou, podporil. Ďakujem pekne. Teraz mm, Wallis. Má to mnoho spoločné s inými dohodami v obchode v oblasti voľného obchodu napríklad s Japonskom, e, Kanadou, Mercosurom. Takže mm, má to podobný efekt e, klíma, ale sa mm, možno, že až tak nerešpektuje ani práva miestnych pracovníkov. Takže Vidíme to pri týchto dohodách. Tí, ktorí sa tvária, že to ochraňuje e, pracovníkov, tak je to skôr naopak. E, je to dumping na úkor planety. Systém e, kapitalizmu naozaj je na úkor ochrany životného prostredia, sociálnych noriem zvyšujú sa emisie uhlíka výrazne, pretože e, sú to veľmi lacné výrobky na úkor e, planéty a v prospech nadnárodných koncernov. Nie je to vôbec pozitívna dohoda. Ďakujem pekne. Teraz ideme k ďalšiemu bodu. Dohoda o ochrane investícií pani Šojdrová ako prvá. Ďakujem za slovo. Túto dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a členskými krajinami som podporila. Je to dohoda, ktorá má iný charakter ako predchádzajúca s Vietnamom. Ide o to, že už dnes EÚ je piatým najväčším investorom v, vo Vietname a preto je to významný obchodný partner pre EÚ. Je dôležité, aby európsky investori vo Vietname chránení boli aj ich investície a v dohode sú jasné pravidla. Zároveň tieto investície vo Vietname umožňa vytvoriť nové pracovné miesta a my očakávame, že Vietnam sa teda priblíži e, k EÚ nielen ekonomicky, ale aj v oblasti ľudských práv a životnej úrovne obyvateľstva. Českej republike žije e, zhruba 60 tisíc e, Vietnamcov a vieme, že ich situácia nie je ľahká. Dúf, verím, že táto dohoda by mohla motivovať vietnamskú vládu k ďalšiemu približovaniu k európskym hodnotám. Ďakujem pekne. Teraz ešte stále e, o investíciách pán Thierry Mariany. Ďakujem, pani predsednička. Vietnam vnímam e, ako priateľa. Mm, je to významná krajina e, v tejto časti sveta. Poznám, e, čím trpí obyvateľstvo a čo spravili, aby sa dostali ďalej. Ale s národmi je to ako s realitou. Treba pracovať s objektívnymi údajmi a vybudovať vzťahy skoro so všetkými krajinami sveta, teda aspoň tak vnímame medzinárodné vzťahy a, ale EÚ vždy sa vracia k ľudskoprávnej otázke. Ja som hlasoval teda proti tejto dohode, pretože nie je v prospech Európanov. Ešte stále je tam istá idealizovaná verzia e, celosvetového obchodu a EÚ už dávno neslúži e, národom, takže e, my nechceme presun výroby európskej a nemôže to byť ani na, za cenu zadlžovania iných a taktiež e, e svojvoľné e, súdnictvo nemôže nahradiť to nezávislé. Preto som hlasoval proti týmto dohodám. E, ďakujem pekne. Teraz ďalší, ďalšia správa námietka podľa článku 111. Cornelia Ernst. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za uznesenie a teda aj proti zoznamu e, projektov spoločného zájmu pre Úniu. Jasne chcem povedať, že je tam zhruba 50 Mm, e, plynových projektov, ktoré treba e, podporiť a to v časoch klimatických e, zmien a tranzície a majú sa podporovať projekty vo všetkých členských krajinách, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Keď sa na to pozrieme zbližšia, tak musíme povedať, že to nie je kompatibilné ani s Parížskou klimatickou dohodou, ani s inými uzavretými dohodami. A je to naozaj aj znakom chudoby, pretože E, sú tu aj prehlásenia z týchto oblastí v Európe a tie sa plne e, ignorujú. A e, využívať európske prostriedky napríklad na plynové projekty určite s tým súhlasiť nemôžeme. Potrebujeme viac prostriedkov pre obnoviteľné zdroje energie, aj pre cezhraničné elektrické vedenia, ktoré treba financovať napríklad aj z juhu E, slnečná energia, inteligentné siete. Toto treba dotovať. Bolo by to dôležité a to nie je s týmto tu kompatibilné. Ďakujem pekne. Teraz pani Obry na minútu. Európska komisia odprezentovala e, zelenú dohodu Green Deal E, vy tu teraz hovoríte o zozname investícií, ktoré sa ironicky nazývajú spoločného záujmu pre Úniu a je tam 32 e, projektov e, ktoré sú pochybného charakteru, práve ropné projekty majú za následok, za 20 emisí CO2 a potom 29 miliard e, má ísť na financovanie práve takýchto projektov, ktoré ničia životné prostredie. Aký spoločný záujem, keď sa má importovať e, e, e plyn z trieštenia e, bridlice napríklad. Takže